Bene, buongiorno a tutti. Eh, scusate questi pochi Všetkých vás srdečne vítam. Prosím, ospravedlňte ma za meškanie. Pokúsime sa dobehnúť ten čas, ktorý sme teraz stratili. Prvo, ako prejdeme ku hlasovaniu, mám niekoľko krátkých oznamov. Prosím, zaujímite miesta, aby sme mohli začať so zasadnutím podľa článku 192 rokovacieho poriadku. Je to tak, že koordinátori môžu príjmať rozhodnutia o priraďovaní správ a stanovísk eh, vo výbore návrh programu komisie. Prezident, eh, predseda parlamentu Busek eh, sa pokúšajú budovať eh, Sacharov sieť, kam sa pozývajú laureáti ceny Sacharovej, ide o konferenciu, rokuje sa tam o záležitosti ľudských práv, bude to 22. novembra o 11. A museli sme teda presunúť e, zasadnutie výboru, ktoré mali práve tento deň, takže naše zasadnutie bude 22. do poludnia a nie popoludne, ako tomu bolo pôvodne a 23. novembra 10.30 ukončíme, aby sa miestnosť mohla pripraviť na konferenciu. V mene predsedu vás prosím, aby ste sa aktívne podielali na tejto konferencii. Program konferencie e, dostanete v dohľadnej dobe. Môžeme teda prejsť ku hlasovaniu. Prosím všetkých, aby si pribrali hlasovacie karty. Dúfam, že väčšina kolegov má so sebou hlasovacie karty. Prosím teda, e, ešte chvíľočku počkáme, kým si všetci pripravia hlasovacie karty. Bene, allora possiamo cominciare. Primo, uh, uh, si... Dobre, takže teraz môžeme začať. Najprv stav vykonávania strategie EU pre Strednú Áziu. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 5 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. Preveríme to druhú časť aby to bolo jasné. Takže druhá časť ide o slovo conditional. Druhá časť. Elektronické preverenie hlasovania. Ide o výraz conditional. Hlasovanie ukončené. Tridsať za, 54 z 54 e, je to prijaté. E, prejdeme ďalej k pozmeňovacímu návrhu 25 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 26, 27, 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti. Nie je to jednoznačné. Budeme hlasovať elektronicky. 30. Hlasovanie je otvorené. Chiusa la votazione. Hlasovanie je ukončené. 29 proti, 25 za zamietnuté. E Teraz prejdeme k 32 za, proti, zdržali sa, prijatí 33 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. Tri, prejdeme ku ústnemu pozmeňujúcemu číslo 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 41 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. Budeme hlasovať elektronicky o 41. Pre mňa to nie je úplne jasné, takže hlasovanie je ukončené teraz. 4, 34 za, 19 proti, jasná väčšina, prijaté 4,43 za, proti, zdržali sa, prijatí 44 za, proti, zdržali sa, prijatí. Preveríme to 44. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 31 za, 25 proti, prijaté tesne väčšinou 46 za, proti, zdržali sa, prijatí 47 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to je prijaté 48 za, proti, zdržali sa, prijatí 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 50 za, proti, Nie je to jasné. 50 ešte raz elektronicky preveríme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 28 ku 28. Teraz rozumiem, prečo to nebolo jasné. 29. Ja som hlasoval za. Takže jedným hlasom prijaté. E, prejdeme k 51 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. 52 za. Preveríme 51. Dobre. Elektronické hlasovanie 51. Hlasovanie je otvorené. Takže ešte raz ste vyhrali. Takže trestné kopy. Takže 29 po 28, 52 za, proti, zdržali sa prijatí 53 za, zdržali, eh, proti, zdržali sa prijatí 54 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. Hlasovanie otvorené, 54. štyria ešte nehlasovali. Trošku ste možno rozptýlení, ešte jeden chýba. Tak. 29 ku 28. Takže 30 vlastne prijatý kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 26 e, za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 63. 62. Preveríme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 28 ku 29, takže dvomi hlasmi to prešlo. 62 prijatá, 63 za, proti, prijaté. 64, prepáčte, 65 za, proti, zdržali sa, prijatí. 65 za, proti, zdržali sa, prijatí. 68 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné. Kontrolné hlasovanie. Hlasovanie ukončené 29 proti, 28 za. Takže tam je ten jeden hlas pridaný, rovnosť hlasov nie je prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 72 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí 76 za, proti, zdržali sa prijatí 78 za, proti. Nie je to jasné. Hlasovanie je otvorené. 78. Hlasovanie ukončené. 30 proti, 29 za, zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis prepáčte, 83 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté 86 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 94 za, proti, zdržali sa prijatí. 95 za, proti, zdržali sa prijatí. Potom ústny pozmeňovací ku 96. Mám to ja prečítať, alebo to pán Kirill prečíta. Áno, nech sa páči, máte slovo. Mám pozmeňujúci návrh, ktorý rieši to, že máme pozitívne správy o možnej dohode s Turkmenistanom a Azerbajdžanom a Európskou úniou, pokiaľ ide o transkaspický ropovod. Takže e, čítam. Pipeline project for the EU energy security and expresses in this regard its support for the European Commission's effort to make this project a reality, notes with satisfaction the readiness expressed by Turkmenistan to sign an agreement. Allora, mi sembra che sia un, un emendamento aggiuntivo e non... Eh, zdá sa, že to eh, je dodatok a nie zmena. Eh, pani spravodajkynia Kid chcete sa vyjadriť? Skupina zelených nesúhlasí s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. In questo caso dobbiamo non includerlo. No, no, no lo... V takom prípade o tom nemusíme hlasovať. Prejdeme k pozmeňovacom návrhu 97. Prepačte, 96 bez ústneho pozmeňovacieho za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 97 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, prijatí 99 za, proti, zdržali sa, prijatí 100 za, proti, zdržali sa, prijatí 101 za, proti, zdržali sa, prijatí 102 za, proti, zdržali sa, prijatí 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 105 za, proti. Zdá sa, že to je zamietnuté, nie som si istý, preto elektronicky preveríme 104, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 30 za, 29 proti, prijaté 106 za, proti, zdržali sa, prijaté 107 za, proti, zdržali sa, prijatí 109 za, proti. Nie je to jasné, 109 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Takže na poli neprešlo 110, 111 identické za, proti, zdržali sa, prijatí 112 za, proti, zdržali sa, zamet, prijatí 113 za, proti, zdržali sa, prijatí 114 za, proti, zdržali sa prijatí 116 za, proti, zdržali sa prijatí 117 za, proti, zdržali sa zamietnutí 118 za, proti, nie je to jasné, 118, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 25 proti 34 za prijaté. Kompromis 16 za proti zdržali sa prijatí. 122 za proti zdržali sa zamietnuté. 124 ústny pozmeňovací, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Sto dvadsať päť. Sto dvadsať päť za, proti, zdržali sa prijatí 126 za, proti, zdržali sa prijatí 127 za, proti, zdržali sa prijatý. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz je tu ústny pozmeňovací návrh. Spravdajky, nech sa páči. Pani, keď si máte slovo. Nie? Prepáčte, pani Jegle. Ja som si myslel, že to je ospravedlne. Ďakujem, pán predseda. Three specific paragraphs contain a list of several important urgent issues, but do not aim at providing a full comprehensive analysis of every country. Bene, eh, è un chiar... Dobre, takže to je na objasnenie. Má niekto výhrady? Nie. Dobre. Hlasujeme s, to, s týmto vysvetlením v bloku za, proti, zdržali sa, nie je to jednoznačné, takže skontrolujeme si to elektronicky. Elektronické hlasovanie beží s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Takže s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ešte som neukončil hlasovanie, lebo niektorí ešte neodhlasovali. asi 12 e, chýba, 12 hlasov chýba, teraz sme tu všetci, takže končím hlasovanie. Jednoznačnou väčšinou prijaté 132. 132, kto je za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. 132, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 proti, 50, 29 za, takže s dvojhlasovým rozdielom prijaté 133, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 135 za, proti, zdržali sa prijaté, za, zamieta sa 136, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 137 za, proti, zdržali sa prijaté 138, 139, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 140 za. Chcete to skontrolovať? Dobre. 138, 139 totožné hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Jeden e, poslanec nehlasoval, 29 za, 28 proti, jeden sa zdržal, 140 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 142 za, prepačte, hovorí predseda, 141, pomýlil som sa, za, proti, zdržali sa, nie je to jasné. 141. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 29 k 29 je to nerozhodné, takže nemôžeme to prijať. K 142 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 143 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Čas za 2 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. 146 za, proti, zdržali sa prijaté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. 150 za, proti, zdržali sa prijaté. 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 155 kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 155 kontrola, kontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zase 29-29. Nepríjma sa. Je to nerozhodné. 156, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zasa by sa to mohlo jednať o podobnú situáciu. Kontrola elektronicky. 156. Dnes eh, mám s tým veľký problém. Musím veľmi pozorne dávať pozor, je tu veľa nerozhodných hlasovaní, ešte chýbajú traja. Nechcú hlasovať, končím hlasovanie. 27 proti 30 za, čiže je to prijaté 157 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 158, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa druhá časť za, proti, zdržali sa, prijíma sa, 159, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 160 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 161 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 162 v dvoch častiach prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 163, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 165 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 168 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 100 69, nie, 168 skontrolujeme elektronicky, 168, otváram hlasovanie. Jedna osoba nehlasovala, teraz skončím hlasovanie. 26 proti 29 za, je to prijaté s tromi zdržaniami sa, 170 za, proti zdržali sa. Nie je to jasné, takže otváram 170. Hlasujeme. Končím. Je to prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 174. Skontrolujeme si. Nech sa páči, 172. Končím hlasovanie. 37 za 22 proti, prijaté 175 za, proti Zdržali sa. Zamieta sa. Prosím, zdvíhajte ruku riadne. 175 eh, hlasujeme. Prosím, naozaj eh, jednoznačne zdvíhajte ruku. Pre... Takže 174 končím hlasovanie. Je to prijaté. 175, kto je za, proti. Zdržali sa. Nie je to jasné, 175K, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 proti, 27 za je to zamietnuté, tým sa dostávame k 176, 177, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 180, 181, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa 182, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 183, 184. Nie, 182 kontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie k 182. Traja kolegovia sa nezúčastnili, 29 za, 25 proti je to prijaté. Teraz sú tu identické za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, takže hlasujeme elektronicky. 183 až 185. Končím hlasovanie. Za 35, 24 proti Teraz 187, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 188 za, proti, zdržali sa, za, príjma sa. 189 za, proti, zdržali sa, prijaté. 190, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 191 za, proti, zdržali sa, prijaté. 192 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz peťka, kto je za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 5. Končím. 25 proti 34 za, teraz kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa prijaté. Devina za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijaté. Tým sa dostávame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 proti, zdržali sa. Nie je to jasné, takže 18 hlasujeme elektronicky. Takže končím hlasovanie. 29 proti, 28 za, je to zamietnuté. Inta 2 za, proti, Zdržali sa? Nie je to jasné. Takže INTA 2 hlasujeme. Končím hlasovanie. 24 proti, 35 za, teraz INTA 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, INTA 9 za, proti, Zdržali sa prijaté. Inta 12, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Inta 22, kto je za? Proti. Zdržali sa. E, prijíma sa. DV1, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. DV2, kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijaté 9, 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté 9, 5. Chceme to overiť 9, 3. Hlasujeme. Končím hlasovanie. O 9.3. 24 proti, 34 za, je to prijaté. Tým sa dostávame k DV5, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Nie je to takisto jasné. Hlasujeme elektronicky o DV5. Končím hlasovanie. E, proti, 35 za, je to prijaté. 9, 6, o tom nehlasujeme, pretože máme kompromis 5 prijatý, 2, 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 9, 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9, 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 9.11 za, proti, zdržali sa prijaté, 9.12 za, proti, zdržali sa, zdá sa, že prijaté, ale môžeme to overiť. Okamih, musím to prerušiť na chvíľu. Eh, abbiamo un problema con la macchina. Máme tu problém s našimi zariadeniami tu vpredu, musí to byť pre, prenastavené, bude to niekoľko minút trvať, ale ak chcete, môžeme ďalej hlasovať s vyhnutím ruky. To by bola možnosť. Takže 9.12. 9.12, kto je za, kto je Bene, 25. 25 za, kto je proti? Kto je proti?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 27 a 25, 4 sa zdržali. Dúfam, že som sa neprepočítal, pretože je tam len dvojhlasový rozdiel. Môžete si počkať samozrejme aj na elektronické zariadenie. Keď bude opravené, budeme pokračovať. DV14, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa Teraz je to prijaté. 15 DV15 za, proti, zdržali sa prijaté. DV17. Teraz musíme hlasovať elektronicky o e, návrhu uznesenia v pozmenenom znení. Už by to malo fungovať. Bene, allora, per non perdere tempo, il... Tak, aby sme nestracali ďalej čas, tak konečné hlasovanie budeme, e, vykonáme vtedy, keď budú zariadenia fungovať. Teraz budeme pokračovať so stanoviskom pani Kiel Nielsen. Podmeňovací návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa kompromis 2. Kto e, je za? Proti? zdržali sa prijaté e, devina, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté pozmeňujúci návrh 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, neviem jednoznačne. Naše zariadenie znova funguje, takže môžeme hlasovať elektronicky. Desina. Otváram hlasovanie k desine. Takže hlasujeme. 60 hlasovacích kariet. Ehm, končíme. Je to 24 k 35. Je to prijaté. 11. Kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3. Jedenástka, jedenástka, prepačte, um, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 za, 34, 43 za, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 16, za, proti, zdržali sa zamietnuté 18, za. Prepačte, 17. Chcete skontrolovať 17? Dobre, nech sa páči. Myslím, že 16 by mala odpadnúť. 17. 17 myslím nie. Tá by nemala vypadnúť 17. O tom sme už hlasovali, keď o 16. sme nehlasovali, pretože to spadalo do kompromisu. Ja som teraz hovoril o 17. 17. bola v hlasovaní zamietnutá. 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 20 za, proti, zdržali sa, prijaté 21 za, 20. Otváram elektronické hlasovanie. Chiusa la votazione. 23, 35 approvato. Scusatemi, ma... 23 proti, čiže to je prijaté, ospravedlňujem sa. Ale nemyslel, teda tie ruky nie jasne zdvíhate ešte stále, ale predsa len som mal pravdu. Dobre, 21 za, proti, zdržali sa, proti. 22 za, proti, zdržali sa, neprijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme ďalej. K trojke, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Štvorka, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Peťka, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa No to znovu nie je celkom jasné, takže elektronicky si to overíme, pokiaľ ide si na číslo 5, ktoré hlasujeme. Ci sono due, eh, un collega che non Dvaja kolegovia ešte nehlasovali. Končím hlasovanie. 31 za, 28 proti. Teraz finálne hlasovanie, elektronické otváram hlasovanie. Eh, c'è sempre qualche collega che ha la scheda ma non vota. Ešte. Stále sú tu kolegovia, ktorí majú kartičky zastrčené, ale nehlasujú, takže 56 za, niekto proti, v poriadku. A teraz prejdeme nazad a budeme hlasovať o uznesení stratégii pre Centrálnu Áziu. Takže elektronické hlasovanie, pokiaľ ide o túto správu po zmenenej úprave. Pamätajte si, že sme museli počkať, pokým bude, počkáme, pokým sa opraví hlasovacie zariadenie. Ešte je stále Máme iba 29 kastičiek, ktoré sú zastrčené. Končím hlasovanie 54 za 4 proti. Nikto sa nezdržal. Takže gratulujem spravodajcovi. Dáme dvojminútovú prestávku a potom pokračujeme. Zoberte si kartičky, nech sa páči. Are things in Greece. Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Dobre, takže môžeme začať, pozrieme si to. Di sedersi abbiamo eh, da affrontare... Nech sa páči, poprosím vás, sadneme si. Prejdeme teraz k bodu číslo 6, tu rozpočtovú kontrolu, pokiaľ ide európsku eh, pomoc eh, Afganistánu. Finančná pomoc EU pre Afganistán. Máme tu spravodajkyňu pani Anneli Jetenmaki. Kolegovia predložili celé množstvo pozmenujúcich návrhov. A vy poznáte, eh, teda viete, že tento návrh je z výboru pre rozpočet bez nejakých veľkých okolkov. Dáme teraz slovo pani spravodajkyni, nech nás teda updateuje, pokiaľ ide o situáciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Medzinárodné spoločenstvo sa zúčastne, je prezentné v Afganistane od roku 2001. Miliarda dolárov bola slúbená a aj daná tejto krajine. Avšak iba málo výsledkov sa podarilo dosiahnuť. Pokiaľ ide o zlú bezpečnostnú situáciu a vojnu, to sú niektoré z dôvodov, ktoré jednoducho zabránili úspešnosti tejto finančnej pomoci. Bohužiaľ, treba povedať, že viaceré rozvojové indikátory, ukazovatele nepoukazujú nejaké signifikantné zlepšenie. Pokiaľ ide o tie konkrétne výzvy e, v súvislosti s celkovou pomocou Afganistanu, je, že táto pomoc sa nevždy dostane tým, ktorý, tým konkrétnym príjemcom, to znamená Afgánčanom, obyvateľom Afganistanu a spoločnosť Afganistanu. Častokrát e, Kritizujeme Afganistan pre korupciu a robíme to zo správnych dôvodov. Mali by sme konečne zobrať do úvahy však aj to, že nie sme takisto dokonali. Je dôležité, aby komisia a celá svetová komunita monitorovala túto situáciu oveľa konkrétnejšie. Vyzývam, aby sme mali centrálnu databázu, aby sme mohli analyzovať náklady a dopad tejto pomoci. Momentálne treba uviesť, že nemáme zatiaľ nejaké konkrétne matateľné údaje. Nedostatok údajov, informácií podkopáva eficientnosť takejto pomoci a takisto aj transparentnosť tohto procesu. Chcela by som takisto povedať, že je veľmi dôležité, aby komisia trvala na tom, aby boli včasne dodávané adekvátne informácie, pokiaľ ide o využívanie týchto finančných prostriedkov. Pán predsedajúci, chcela by som zdôrazniť, že eh, táto podpora môže by mala byť jednoducho podávaná iba tým administratívnym úsekom, ktoré fungujú transparentne. Treba povedať, že žiadne peniaze by sme nemali dať bez toho, že by sme preskúmali situáciu, aká vlastne je. Kolegovia a kolegyne. Viaceré politické skupiny predložili v celkovom počte 24 pozmeňujúcich návrhov. Som skutočne rada, že viaceré pozmeňujúce návrhy podporujú túto hlavnú linku. To znamená, že treba eliminovať korupciu a treba zlepšiť eficientnosť, účinnosť tejto pomoci. Ja sama som predložila niektoré pozmeňujúce návrhy v spolupráci s členovými spravodajcami, pánom Orlakim a pánom Izekom. Tieto pozmeňujúce návrhy súvisia s tým, že treba zlepšiť zodpovednosť a transparentnosť tak tej pomoci, ako aj regionálnej spolupráci a treba túto situáciu monitorovať detailne. Chcela by som už sa poďakovať sa pánovi Orlakimu a pánovi Lizekovi za veľmi dobrú spoluprácu. Pán predsedajúci, budem skutočne rada, keď si vypočujem ďalšie pripomienky k tomuto celému tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Atimatiky, teraz zostane slovo pán Arlak. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že toto stanovisko berie do úvahy rozvoj v Afganistane, pokiaľ ide o pomoc, finančnú pomoc EÚ. A ja by som chcel zdôrazniť koherenciu tohto stanoviska to je to stanoviska a zároveň aj stanovisk o pozmeňujúcich návrh, ktoré boli e, potvrdené. Pokiaľ ide o konkrétnu analizáciu tejto novej finančnej pomoci pre Afganistán, je to v podstate to isté ako to, čo bolo v správe, čo bolo, ktorá bola odsúhlasená zhruba pred rokom v tomto parlamente. Toto stanovisko kladie dôraz hlavne na to, že máme veľký problém e, s korupciou a plýtvaním pokiaľ ide o európsku finančnú pomoc pre Afganistan. Máme tu korupciu na strane Afganistanu, pokiaľ ide o nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré dostanú, takisto plýtovanie na úrovni medzinárodnej a zahraničnej pomoci. To znamená, toto stanovisko iba potvrdzuje túto skutočnosť. Takisto toto potvrdenie e, potvrdilo aj stanovisko parlamentu, ktoré bolo v parlamente prijaté pred rokom, že bohužiaľ Doteraz neboli konkrétne dosledované e, tieto procesy zo strany Rady a komisie a to jednoducho ešte zvyšuje tú tragédiu Afganistanu ako takého a dúfam, že parlament čoskoro využije príležitosť e, túto situáciu prediskutovať s týmito inštitúciami. Budeme mať aj delegáciu do Afganistanu, v rámci ktorej sa budeme snažiť poukázať na tieto negatívne trendy v Afganistane v ostatnom čase predovšetkým pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Arlaky. Teraz pán Lízek. Ďakujem pekne, pán predseda. My všetci veľmi dobre vieme v tejto sále, v tejto miestnosti, že pomoc pre Afganistan zo strany Európskej únie a takisto zo strany členských štátov a zo strany ostatných tretich krajín táto finančná pomoc eh, sa neustále musí podporovať, avšak situácia v Afganistane je prekerná, potrebujú našu pomoc a my na medzinárodnej úrovni sme jednoducho zodpovední, pokiaľ ide o to, čo sa v tejto krajine v budúcnosti udeje. Ja by som eh, bolo by dobre, keby sme zopakovali slova predrečníčky, pretože tento dokument je skutočne e, opodstatneným a vyváženým dokumentom. Ďakujem týmto aj pani spravodajkyni za dobrú spoluprácu, predovšetkým pokiaľ ide o túto prípravnú fázu. Väčšina politických skupín sú s hľadením tejto správy zosúladené a súhlasia s ňou a, a e, spolupracovali sme s ich podporou a to svedčí o tom, že vlastne máme a zdieľame ten istý názor, avšak bolo by treba jednu vec ešte predsa len povedať. Pokiaľ ide pozmeňujúci návrh číslo 14, ten je pre mňa veľmi dôležitý. Hovorí sa tu o tom, že finančná pomoc zo strany Európskej únie by mala byť koordinovaná čo možno najlepšie v spolupráci s tretimi krajinami ako Japonsko a Spojené štáty, čo sú najväčší donory mimo hranic Európskej únie. Musíme zabrániť tomu, aby sa prelínala naša snaha, aby tieto finančné prostriedky boli e, implementované správnym spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nevidím žiadneho poslanca, ktorý by sa hlas. Prepáčte. Nevidel som vás. Nech sa páči. Prepáčte, nemal som vaše meno zaznačené. No ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, že predsa len sa môžem vyjadriť. Chcela by som povedať a pripomenúť, že naša politická skupina a ja už od samého začiatku sme proti tejto vojne v Afganistane, sme boli teda a už sme sa v tomto výbore viacka v tomto zmysle aj vyjadrili. Je skutočne zlé, že táto vojna mimo iného súvisí aj s porušovaním ľudských práv a s takzvaným bojom proti terorizmom. Ani jedno, ani druhé sa tým neznížili. Práve naopak. A pokiaľ ide o stanovisko, myslím, že toto stanovisko je skutočne veľmi vyvážené. Ďakujem veľmi pekne. A preto by som iba doplnila e, znenie tohto stanoviska tým spôsobom, že treba povedať, že Európske únia a jej peniaze musia byť vynakladané iba na civilné ciele, pokiaľ ide o poli, vý, alebo školenie policaj, a policajných zložiek, tak to by malo vypadnúť. A vlastne v tomto podpore aj pani Jetemeky treba celkom jasne povedať, že ktorý režim e, budeme podporovať represívnymi možnosťami a tento režim sa jednoducho obracia proti vlastnému národu. E, ľudia sa tam boja vlastne vlády viac ako v ktorejkoľvek inej krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lösing. A už teraz nevidím žiadneho ďalšieho rečníka, ktorý by chcel niečo povedať, takže dostane slovo pani spravodajkyňa, nech sa páči posledné pripomienky. A ešte by som teda ako predseda povedal, pokiaľ je pozmeňujúce návrhy, tie sa budú predkladať 29. do 12. a hlasovanie potom bude 20. oktobra. Tým sme vlastne skončili náš program uvidíme sa znovu zajtra o 9. A to bude sa zatvorenými dvermi. Pretože budeme hlasovať o štvrtom podpredsedovi. Pekný večer želám.